Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, Good morning. Príjemné predpoludnie. Vítam vás na spoločnú schôdzu na spoločnej schôdzi SEDE a výboru pre rozpočet. Keďže sa to deje pod hlavičkou SEDE, dovolte mi, aby som začala dnešné rokovanie a privítala taktiež predsedu rozpočtového výboru, pána Žana Kuja. Naplánovali sme si prvotnú výmenu názorov o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Máme spravodajcov z oboch výborov. Za SEDE je to pán Eduard Kukan a za rozpočtový výbor je to pán indirektorom. Taktiež tu máme externého experta, pána Fabiena Tarpena. Pani Fabien Tarpenov, prepačte, a pripojí sa k nám počas rokovania. Teraz mi prosím dovolte odovzdať slovo pánovi predsedovi rozpočtového výboru, pánovi Žánovi Artuovi. Madame la présidente, Pani predsedníčka, dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, veľmi ma teší, že tu môžeme plniť spoločnú úlohu. Rozpočtový výbor sa výrazne sústreďuje na to, aby poskytol dobrý príspevok a aby um, poskytol náčrt svojho pohľadu na bezpečnostnú a obrannú situáciu v Európe. Čo sa týka rozpočtu, dúfame, že sa nám podarí splniť naplánované úlohy, že dokážeme odhadnúť, aký bude ich objem a že dosiahneme pokrok. Je dôležité, aby Európa mohla plniť svoje úlohy v bezpečnostnej a obrannej oblasti. Dziękuję bardzo. Um... Ďakujem pekne. A teraz by som rada prešla k samotnému postupu. Rada by som predniesla, v akom duchu sa bude uberať naše rokovanie. Rada by som predstavila našich hostí. Pán eh, Terpán je um, pracovníkom Inštitútu pre politické vedy v Grenobli a je taktiež hostujúcim profesorom na uh, Európskom kolegiu v Natolíne v Poľsku. Prosím, máte slovo. Sorry, Mr. Fabian. Prepačte, prosím, uh, pán Fabian. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Ďakujem, pani predsednička a pán predseda, dámy a páni, poslankyne a poslanci, je pre mňa veľkou cťou vám prezentovať dnes túto prezentáciu o úlohách spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Môj príspevok bude rozdelený do troch častí. Po prvé, rád by som vám pripomenul súčasný model financovania a zistené problémy a perspektívy do budúcnosti, ktoré sa teraz črtajú. Ponajprv k súčasnému modelu financovania rád by som skonštatoval, že tu máme veľmi komplexnú situáciu a rozpoltenosť, rozštiepenie na jednej strane tu máme civilné nasadenie, ktoré, operácie, ktoré sa financujú z rozpočtu EÚ, ale doplnkovo taktiež aj jednotlivými príspevkami členských štátov sa môžu financovať, ak sa rada tak rozhodne. A na druhej strane tu máme vojenské operácie, ktoré sú prevažne financované členskými štátmi jednotlivo. Čiže um, náklady zostávajú tam, kde vznikajú. Doplnkovo sa môže um, realizovať financovanie aj cez mechanizmus Atena. To znamená, že určité náklady sú potom pokryté Atenou. V krátkosti by som rád pripomenul, že tu vidíte zoznam všeobecných nákladov, ktoré sú financované a je tu určitý kľúč, podľa ktorého sa náklady rozdeľujú medzi členské štáty podľa HDP. Rámec je medzištátny, čiže Aténa je zorganizovaná na medzištátnej úrovni a financuje iba zlomok nákladov je to 5 až 15 a určité náklady musia byť financované cez Aténu, čiže to sú povinné výdavky a iné e, sú, financo- e, sú financované, respektíve o nich je rozhodované v rade alebo vo zvláštnom výbore pre Aténu. Sú s tým spojené následovné problémy s týmto spôsobom financovania. Máme tu tri skupiny problémov. Po prvé, chýba efektivita v tomto systéme. Potom tu máme problém s demokratickou kontrolou. A po tretie, je to problém so solidárnym prístupom. V oblasti hospodárnosti efektivity máme tri problémy. Po prvé, prostriedky, ktoré sú k dispozícii e, pre konkrétny druh násadenia, sú len obmedzené pre CFSP. Ak sa rozhodne o naštartovaní novej operácie, nie je to vždy bezproblémové. Často máme problémy s vyčlenením prostriedkov a logistického zabezpečenia členské štáty e, často váhajú s rýchlym poskytnutím toho, čo je potrebné. A je taktiež náročné potom zmobilizovať potrebné sily. A ako bolo povedané, cez Aténu sa financuje len zlomok nákladov a finančné rezervy Atény sú taktiež rýchlo vyčerpané. Tento problém konštatujeme opätovne, tak ako v minulosti. S ohľadom na chýbajúcu efektívnosť sa potom spomaľuje, rýchlosť naštartovania operácií, najmä v dôsledku toho, že tieto finančné mechanizmy sú, sú také zložité. Toľko k vojenským operáciám, čiže súvisí to s procesom rozhodovania, celkom pochopiteľne. A napriek mechanizmom, ktoré zabezpečujú, ktoré by mohli zabezpečovať bezprostredné financovanie civilných operácií, tak v prípade vojenských operácií existuje fond predbežného financovania, aby sa tak dali zmobilizovať prostriedky, pokým nabehnú e, finančné prostriedky z Atény. Ale to je len malá suma a e, netýka sa príspevkov členských štátov, ktoré prebiehajú mimo Atény. A tretí problém to je externá koherentnosť. Je tu rozdrobenosť financovania, čiže nie je to v súlade s externou koherentnosťou, o ktorej sa stále hovorí ktorá sa stále vyzdvihuje aj v zmluve o fungovaní EÚ. A zdá sa, že tým pádom vzniká veľký paradox medzi politickou logikou, ktorá sa zameriava na to, aby sme zabezpečili globálny prístup. V najnovších e, textoch ste to mohli sledovať, čiže koherentnosť globálneho prístupu je s tým potom nie celkom v súlade. Ďalší problém. Nedostatočná demokratická kontrola. Civilné operácie kontroluje parlament, čiže tieto splňajú toto kritérium, ale niekedy eh, je tam eh, konštatovaná nedostatočná miera transparentnosti. ak e, sa pokým sa rozanalizujú jednotlivé rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii, tak e, nie je zabezpečená plná transparentnosť, ale čo sa týka vojenských operácií, tak tam ne- neexistuje plná parlamentná kontrola a dokonca ani v prípade mechanizmu Aténa. Okrem toho je mechanizmus Aténa v súlade s informáciami, ktoré sa odovzdávajú parlamentu, vždy závislá od pripravenosti rady uvoľniť tieto informácie. Tretí problém, ktorý som zistil, nedostatok solidarity, pretože neexistuje záväzok členských štátov, aby sa zúčastnili vojenských operácií. A tam je potom veľmi citeľný tento nedostatok solidarity. Za normálnych okolností sa len málo členských štátov pravidelne zúčastňuje vojenských operácií. A tak, ako to teraz celé funguje, sa ukazuje, že čím viac členských štátov sa zapojí, o to väčšie náklady vznikajú. Tie sú potom znášané, alebo mali by byť znášané jednotlivými členskými štátmi. Potom e, tie štáty, ktoré sa do Atény najčastejšie e, zapájajú, um, na to, aby sa tieto náklady prerozdeľovali spravodlivejšie. A z opačnej strany tie členské štáty, ktoré sa um, nezúčastňujú tak často, tiež nie sú spokojné. M- musia taktiež znášať náklady, ale nenesú politické a ľudské riziko. Zatiaľ, čo z tejto situácie môžu politicky profitovať. Teraz prechádzam k možnému ďalšiemu vývoju Načetol som tu štyri možné scenáre. Poprvé, veľmi rýchlo to môžem vysvetliť, to je status quo, nič sa nezmení. Bolo by to potom dobre zdôvodniteľné? Ak máme skutočne na pláne potenciál násadenia spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky zvyšovať, tak by sme nemali zostať pri súčasnom mechanizme, ale celkom určite sú tu určité prekážky a určité námietky, avšak je možné sa obávať, že predsa len zostaneme pri tejto situácii. A aké zmeny by sme mohli uvážiť? rôzne mechanizmy alebo všetky by sme mohli spojiť do externého fondu v rámci európskeho rozpočtu, čiže je potrebné potom preniesť na Aténu rozpočtové položky a malo by sa zabezpečiť, že jednotlivé náklady, ktoré vznikajú členským štátom, budú prenesené do Atény. Toto je menej realistické momentálne, než vyňatie z rozpočtu EÚ. Ale členské štáty, alebo minimálne určité členské štáty, sa pokúšajú určité výdavky z rozpočtu vyňať a preniesť do Ateny. Do tejto miery je možno táto perspektíva nie oficiálne e, vyhláseným cieľom, ale neoficiálne e, túto líniu určití zúčastnení zastávajú. Výhody a nevýhody. Vidím tu málo výhod, ale nevýhody sú podľa môjho názoru značné. Čo sa týka koherentnosti, vyzerá to tak, ako keby sme všetky výdavky snáď mohli spojiť do jedného rámca, ale všetky náklady v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky eh, sa musia zosúľadiť eh, s finančnými nástrojmi pre zahraničnú politiku. Ako by sme to urobili, to ešte neviem. A potom otázka efektivity demokratickej kontroly. Preto sa mi takáto línia zdá nie veľmi výhodná. A okrem toho by sa musela prepracovať zmluva, pretože rozlíšenie civilných a vojenských operácií by sa tým pádom zotrelo. Tretí náčrt situácie, posilnenie Atény, rozšírenie finančných zdrojov ktoré rozšírenie pokrytia finančnými zdrojmi, ktoré by povinne prevzala Aténa. Najmä ide o dopravné náklady. Momentálne sa uvažuje o dopravných nákladoch pre e, jednotky, ktoré sú v operatívnom nasadení. Do tejto miery by bolo možné zoznam spoločných nákladov rozšíriť. Je to vôbec realistické? Ak zúčastnený zohľadnia požiadavky, ktoré vyvstávajú z nasadenia, tak potom áno, ale určite by si to vyžadovalo prepracovanie mechanizmu Atena. Za normálnych okolností mm, sa táto téma mala uzavrieť už v decembri 2012 ale nestalo sa tak. Výhody a nevýhody. Jednoznačnou výhodou by bolo, že prostriedky, ktoré sú k dispozícii, eh, by sa dostali tam, kde treba rýchlejšie a všetky členské štáty by sa zúčastňovali na financovaní vojenských operácií, čiže nie všetky náklady by sa preniesli na Aténu a v takom prípade by ich museli znášať jednotlivé členské štáty. Tieto náklady môžu byť naozaj vysoké. A potom by sa objavil problém s rýchlosťou, pretože tieto jednotlivé prostriedky členských štátov um, je potrebné zmobilizovať. Preto by sa mal vytvoriť štartovací fond. Tým pádom by sa mohlo zrýchliť rozhodovanie a taktiež e, disponibilita prostriedkov. S touto možnosťou sa ráta v zmluve, len ju treba aktivovať. Problém koherentnosti naďalej zostáva zachovaný, čiže mali by sme tam diskrepanciu medzi rozpočtom a Aténou a Aténa neposkytuje všetky potrebné záruky týkajúce sa parlamentnej kontroly, čiže tým pádom nám zostáva otvorená ešte štvrtá možnosť, že by sme postupne rozpočet ďalej vyvíjali a postarali sa o to, aby všetky prostriedky potrebné na operácie boli premietnuté do rozpočtu EÚ. Mohlo by sa to diať krok za krokom postupne, ale dokážem si predstaviť, že určité výdavky z Atény by boli prevzaté do rozpočtu a národné príspevky e, by sa namiesto toho preniesli do Atény. Čiže paralelne by sa všetky náklady presunuli do rozpočtu. Je to naozaj možné? Hm. Neviem si predstaviť, že by členské štáty išli až tak ďaleko. Rád by som však pripomenul, že v roku 1997 sa uskutočnil prvý krok týmto smerom. Bolo rozhodnuté o automatickom financovaní civilných operácií, že civilné operácie budú automaticky, mohli by byť automaticky financované z rozpočtu. To by prinieslo viac solidarity a demokratickej kontroly aj ak by sme tu nemali k dispozícii všetky záruky, bolo by to riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým týmto kritériám nevýhody. Rýchlosť reakcií nie je dobre zabezpečená, čiže záviselo by to od rýchlosti jednotlivých rozpočtových postupov a Zároveň um, by sa museli pre jednotlivé operácie navýšiť prostriedky. A hlavným problémom je zmena zmluv, pretože tam by bolo dotknuté rozdelenie na civilné a vojenské operácie. Prechádzam k záveru. A odhliadnúc od týchto štyroch načrtnutých situácií, by som sa rád ešte venoval spolupráci medzi jednotlivými členskými štátmi. Rád by som to pripomenul, tak ako je to naformulované v zmluve. Napríklad skupina štátov, ak organizuje operáciu s, so súhlasom ostatných členských štátov podľa článku 44 v rámci stálej spolupráce. Toto som nezahrnul do prognóz budúceho vývoja, ale aj ak by sme toto riešenie presadili, museli by sme o tom ešte popremýšľať. Ako je tu možné dosiahnuť flexibilitu? A s ohľadom na solidaritu, ako je to potom potrebné klasifikovať? Čiže či by všetky členské štáty akceptovali, že malá skupina by hovorila v ich mene, alebo či by to nazerali ako nedostatok solidarity. Záver. Tento vývoj finančných štruktúr závisí od troch aspektov, ktoré sa čiastočne prekrývajú. Po prvé, výhrady niektorých členských štátov o angažovaní sa takýmto spôsobom, prípadne e, obavy zo straty kontroly na druhej strane. nadštátne inštitúcie sú za to, aby sa dosiahla vyššia miera integrácie a ak Európa má hrať e, v, z globálneho hľadiska silnú úlohu, tak by sme mali posilniť e, spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. Potrebujeme preto skôr kolektívnu formu financovania, než navýšenie prostriedkov v Aténe. To sa mi zdá veľmi jasné. Teraz vzniká len otázka, či rôzny zapojení aktéry budú dostatočne rozhodní na to, aby parlamentu, komisii a SVČ um, dali um, dostatok priestoru a aby boli potom jednotní. Ďakujem pekne. Ešte raz preprašam. Ďakujem pekne. a ospravedlňujem sa za to, že som vás e, nesprávne e, pomenovala na začiatku, takže teraz má slovo pán spravodajca, pán Kukan. Thank you. Thank you, madam chair. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem za to, že ste prizvali profesora Terpana Domnievam sa, že jeho prezentácia e, bola zásadná obsahovala vedeckú, eh, vedecký analytický pohľad a zároveň eh, bola veľmi eh, pragmaticky, prakticky stavaná a nezostali sme teda len v rovine teoretickej, akademickej, ale pozreli sme sa na to veľmi, po veľmi praktickej stránke, ktoré čo je dôležité pre uznesenie, ktoré príjma Európsky parlament systém. E, ak dovolíte niekoľko poznámok e, e, k správe z pohľadu SEDE. Dnes hovoríme o tejto správe v, v takom kontexte, keď EÚ je postavené pred výzvy bezprecedentné a je EÚ vystavená obrovským hrozbám tieto hrozby súvisia s nestabilitou v Afrike a na Blízkom východe. Aby sme sa vedeli postaviť týmto výzvam, aby sme zlepšili našu stabilitu, sme zaangažovaní v 17 civilných a bojových misiách a je to za situácie, kedy EÚ e sa stále ešte e, potáca v ekonomickej a finančnej kríze, ktorá mala dopad na všetky aspekty života. Preto sú členské štáty e, pomerne váhavé pri vkladaní e, ďalších peňazí, čo CSDP a vieme, že samotná e, samotný rozpočet je v tomto kontexte veľmi napätý. Teda máme veľmi obmedzené finančné alokácie na túto oblasť bezpečnostnej a obrannej politiky. Musíme sa zamyslieť nad našimi rezervami a zamyslieť sa nad efektívnosťou efektívnejšími a transparentnejšími metodami financovania bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Ako som už uviedol, najväčším problémom správy bude nájsť súlad medzi zdrojmi, ktoré máme pre CSDP a e, zdrojmi ďalšími, ktoré má EÚ na tento účel. Teda máme obmedzené finančné zdroje a preto sa musíme zamyslieť nad efektívnosťou nakladania so zdrojmi a vôbec so spôsobom hospodárenia e, pri využívaní týchto prostriedkov na e, európske misie. Predovšetkým chcem upriamiť pozornosť na civilné misie a kvôli ním e, došlo k prene preneseniu neuhradených faktúr z minulého roku do tohto roku objem 30 miliónov eur. Ide o to, aby sa posilnila e, demokratická kontrola, posilnila sa úloha dohľadu parlamentu nad CSDP. V tejto správe e, e, žiadame o e, samostatnú rozpočtovú linku pre každú jednu misiu CSDP, aby to bolo transparentnejšie. Ak hovoríme o štruktúre správy, chceme sa najprv zamyslieť nad úsporou nákladov. Napríklad by mohli byť zdieľané centrá sklady a takisto aj by mohla byť lepšie riešená otázka e, zaobstarávania, to znamená verejných súťaží slúžiacim CSDP. Musíme sa aj zamyslieť nad súhrou medzi EÚ a inými medzinárodnými organizáciami, spomeniem NATO medzi iným. No a napokon chceme sa venovať aj problematike finančného manažmentu pri misiách či civilných alebo bojových v tomto kontexte chcem poukázať na potrebu revidovania mechanizmu e, Aténa. Toto e, dnes je taká prvá výmena názorov a je veľmi dôležité pozbierať podnety, názory. Veľmi rád si vypočujem názory, poznámky, postrehy k tejto správe. Ak dovolíte, pani predsedajúca, ja by som chcel zareagovať na určité atribúty eh, prezentácie pána Terpana práve tie, ktoré boli veľmi pragmatické, prakticky orientované. Súhlasím s ním e, v tom, ako identifikoval hlavné problémy e, v politike CSDP áno, e, nedostatok demokracie, transparentnosti, efektívneho hospodárenia, ale aj solidarita pokrivkáva. Toto všetko má priamy dopad na údernosť tých misií Treba sa zamyslieť nad e, rôznymi možnými scénármi financovania. E, zachovanie status quo e, v danej situácii, v ktorej sa nachádzame, považujem za pomerne problematické musíme skutočne skôr sa zamyslieť nad potrebou prísnejšieho rozpočtovania aktivít v rámci CSDP. E, veľmi sa teším na názory kolegov, ktoré odznejú na túto tému. Záverom e, dovolím si konštatovať, že e, razantnejšie prejavy politickej vôle sú alfou a omegou pre riešenie danej situácie. Ďakujem, pán Kukan. Táto téma ktorou sa zaoberáme, je nesmierne komplikovaná a zasluhuje si eh, adresnú, eh, adresný rozbor z finančnej rozpočtovej otázke. Teraz si vypočujeme zástupcu rozpočtového výboru. Thank you, Madam President. It's a eh, great honor and great pleasure to... Ďakujem za slovo. Je mi potešením e, spolupracovať e, s e, výborom SED a odprezentovať vám ten rozpočtový pohľad. A Nechcem vyznieť nejako zákerne, ale chcem byť veľmi vecný. Všetci si uvedomujeme, že CSDP si zasluhuje lepší, lepší organizovanejší prístup E, sú tam mnohé resty. Ja som rozdelil svoju prezentáciu do dvoch častí. Začne tými misiami, ktoré e, sú viac menej civilného charakteru, nemajú taký silný medzivládny rozmer. E, máme s nimi už temer 10-ročné skúsenosti Predovšetkým ide o problém logistiky a zabezpečenia e, e, e, výstroje a výbavy. existuje názor, že sa majú zmeniť finančné pravidlá práve v prípade civilných misií. A mnohí tvrdia, že rýchlejšie nasadenie je naopak možné len v rámci existujúceho mechanizmu, existujúcich štruktúr. Kde je pravda, s tým sa ma potýka daná správa. Chcel by som venovať pozornosť aj otázke skladov pretože to úzko súvisí s využívaním materiálnych prostriedkov e, počas misií. Ak hovorím o, o, o, tej, o tých bojových misiách, tam je ten problém o, odlišný. E, tam ten e, e, rozpočet EÚ nie je ťažiskový, tam mechanizmus Atena je kľúčový a veľmi, veľmi zaujímavé boli názory vyslovené pánom Terpanom k tejto veci. Členské štáry, štáty ak, ak, ak uvažujeme o tej nákladovej stránke, takže vieme, že členské štáty poukazujú prostriedky z národných eh, rozpočtov a preto aj členské štáty e, sú pomerne váhavé, pretože m, mm, sa tu, sú tu pokusy uplatňovať rôzne postupy. Pokiaľ sa nemilím, zvýšenie spoločných nákladov e, e, riešené zvýšenými príspevkami z národných zdrojov predstavuje možné riešenie daného problému. Ja sa teším na spoluprácu s výborom SEDE a e, s ostatnými kolegami z rozpočtového výboru aby sme mali takú správu, ktorá zaváži, e, ktorá prinesie nejaký výsledok. E, som toho názoru, že Európska únia pokročila v prípade e, zasadnutia v Tesaloniky v, v súvislosti s, Helsin, s helsinskými e, cieľmi. Jednoducho naša spoločná bezpečnostná obranná politika je veľmi e, významná, ale sú tam mnohé resty. E, pokiaľ by sme e, boli e, splnili všetky záväzky, ktoré boli vyslovené, tak nikdy by nebolo došlo k tomu, že Putin obsadí Krym. Zástupcovia ESVČ aj komisie sú dnes prítomné, e, pre, preto dám slovo pánovi Kenneth Dinovi, ktorý zastupuje SVČ. Ďakujem. Ďakujem za, ďakujem za možnosť, aby SVČ vystúpilo na vašom zasadnutí. My veľmi vítame vašu iniciatívu a ďakujeme za poskytnutie návrhu správy. Ja sa budem sa vyjadrovať k civilným aj bojovým e, vys- bojovým emisiám. V máji 2014 ESVČ predložilo komplexný materiál členským štátom ohľadom civilných misií, ohľadom bojových operácií a súvisiacich opatrení E, súviselo to so závermi, ktoré boli prijaté, e, prijaté e, v decembri 2013. Čo sa týka civilných misií, vieme, že v súčasnosti prebieha 10 takýchto misií a vieme, že tieto majú svoj dopad, sú predmetom mnohých diskusí na úrovni rady a uvažuje sa o navýšení rozpočtovej marže do budúcnosti. ESV SVČ úzko spolupracuje s komisiou v celom rade otázok, ktoré budú nápomocné pri e, zrýchlení nasadzovania civilných e, misií a pri e, materiálnom zabezpečení týchto misií. Je potrebné zrýchliť prístup k rozpočtu a tým pádom zabezpečiť tieto misie. To sú všetko dôležité požiadavky. Je mnoho už odznelo z úst pána profesora, z e, úst spravodajcu. E, je potrebné zefektívniť e, finančný manažment a treba aj zlepšiť tú administratívnu stránku. V tejto veci by som spomenul predovšetkým zlepšenie zaobstarávania. Treba sa zamyslieť aj nad možnými úsporami, napríklad spoločné servisné centrum. Ďalej treba hovoriť o štatute zahraničných kontrahovaných e, pracovníkov. E, treba uviezť do, do, do, zaviesť e, do života jednoznačnejšie pravidlá nasadzovania z hľadiska pôsobnosti ESVČ a treba mať aj transparentnejšie finančné pravidlá, pravidlá týkajúce sa zaobstarávania ak hovoríme o týchto pravidlách, ESVČ a komisia pracujú na zlepšení toho, aby e, bola e, tá flexibilita lepšia, aby sme skutočne reagovali na tie závery rady z decembra 2013. E, ďalšia flexibilita a pokročenie bolo dosiahnuté aj pri nasadzovaní misií v krízových oblastiach a Takisto bol koncipovaný rad návrhov, ktoré by mohli zlepšiť situácii eh, pri eh, zaobstarávaní, aby bolo eh, rýchlejšie z hľadiska realizácie aj, realizácie aj výstupov. Myslím si, že je viacero pozitívnych príkladov, ale aj v tejto oblasti je viacero restov práve z hľadiska rýchlosti prístupu a efektívneho nasadzovania existujúcich budúcich misiách aj pri koncipovaní nových misií. Teraz prejdem na bojové e, e, operácie. Ako už povedal profesor Terpan, aj e, obaja spravodajcovia. Tieto nie sú financované z rozpočtu EÚ, sú financované prostredníctvom rozpočtov členských štátov. Tak je to zakotvené v zmluve o fungovaní EÚ a v podstate e, toto je e, pod hlavičkou tých spoločných nákladov. Máme v súčasnej dobe 6 bojových operácie e, a vieme, že 19. januára bola práve etablovaná jedna misia 85 miliónov eur. To, to sú tie spoločné náklady pri týchto bojových misiách. V máji 2014 e, bol e, vydané oznámenie týkajúce sa mechanizmu Atena, týkajúce sa aj revízie tohto mechanizmu a Vieme, že toto je e, vec, v ktorej majú kompetencie členské štáty. To sa týka aj samotných postupov a procedúr e, nakladania s prostriedkami súvisiacimi s mechanizmom Atena. Vieme, že veľa otázok vyvoláva práve e, e, to e, krytie spoločných nákladov bojových operácií. A chcel by som sa dotknúť článku 44 základnej zmluve a EU. Je tam úloha týkajúce sa CSDP a vzťahuje sa na skupinu členských štátov. Vieme, že je to pomerne novo uplatňovaná zásada a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 článok 44 by nemal byť využívaný ako náhrada doteraz existujúceho postupu návrhu schvalovania a uplatňovania e, mechanizmov. Ale ak vôbec to prichádza do úvahy, tak určite prednostne pre bojové operácie a nie pre civilné misie. E, viem si to aj predstaviť aj, pre, aj, aj na účely humanitárnej pomoci. No a záverom, ale e, je veľmi dôležité hovoriť aj o civilných humanitárnych e, e, mechanizmoch je potrebné nasadzovať tých správnych ľudí na správnych miestach, aby sa riešili tie na najvyššie naliehavé potreby. Je dôležité, aby EÚ reagovala rýchle a primerane, reagujúc na e, akutnú potrebu v danej dobe. Je potrebné teda zlepšiť spoluprácu medzi aktérmi na tej, na tej civilnej stránke aj v tých bojových operáciách napadá napríklad Somálska. No a e, sú samozrejme náklady, ktoré súvisia s, taký, s takouto spoločnou civilno-bojovou operáciou. A e, tuto vstupuje do hry aj otázka e, vlastne obrany tých, tých ľudí, ktoré sú priamo zaangažovaní v tomto procese a e, my e, veľmi radi budeme reagovať na ďalšie otázky, ktoré vzídu z tejto diskusie. Ďakujem. Sir, uh, Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo zástupca komisie. Thank you, um, chair, thank you, co-chairs. Uh, Ďakujem pekne za slovo. My sa zapodievame nástrojem externých politík na úrovni komisie a spadáme pod pani Mogherini. To znamená, že mene komisie by som chcel uvítať túto iniciatívu, pokiaľ ide o túto dnešnú spoločnú diskusiu. Môžem povedať, že sa tešíme na to, že dostaneme návrh tejto správy. V tejto fáze samozrejme veľmi zložité reagovať detailne, ale samozrejme včas vám pošleme naše príspevky ako obohatenie vašej práce. Ja by som sa preto zameral na pár takých všeobecnejších záležitostí. Jedna vec sa týka rozpočtu ako takého, pokiaľ ide o SZBP a to, ako sa vlastne uplatňuje tento rozpočet. No a zároveň je veľmi dôležité z našej strany pripomenúť tie parametry, ako funguje vlastne ten rozpočet pre SZBP. Vlastne už to načetli spravodajcovia, aj pán profesor pokiaľ ide o tento rozpočet, v zmysle zmluvy sa týka iba civilných aktivít v oblasti SZBP. Pokiaľ ide o vojenské a obranné aktivity, tak tie nemôžu byť financované z rozpočtu EÚ v zmysle zmluv. No a ak chceme toto nejako vyriešiť, tak vyžaduje si to zásadnú zmenu, o tom hovoril už pán profesor. Avšak, pokiaľ ide o komisiu, a týka sa to zároveň SVČ. Ide tu o komplementaritu aktivít na úrovni SZBP a ostatných finančných nástrojov, ktoré vlastne spravuje aj komisia. To znamená, že my sa vždy zameriavame na krízové oblasti v tom zmysle, aby sme zabezpečili to, aby EÚ zvolila komplexný prístup. Pokiaľ ide o finančné parametre, myslím si, že je to pomerne jasné. Asi to netreba vysvetľovať členom rozpočtového výboru. Úroveň rozpočtu pre SZBP je stanovené, riadi sa to finančným rámcom do roku 2020. Je to odsúhlasené na konštantnej úrovni, okolo, vo výške okolo 300 milión eur, miliónov eur, potom ide ešte o, o určitú inflačnú úpravu. Sú tu určité parametre, s ktorými musíme pracovať a takto uplatňovať rozpočet. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, Ide o to, že Rada a členské štáty musia rozhodnúť, aké aktivity podstúpime. To znamená, že ide o to, že sa tu rozhoduje o aktivitách a obsahu jednotlivých aktivít. Takže celkovo my sa snažíme uplatňovať čo najefektnejším spôsobom rozpočet. Čo to konkrétne znamená? Členovia rozpočtového výboru to určite vedia. Máme tam rezervu pre neočakávané udalosti, pokiaľ ide o rok 2015 sú tu mnohé aktivity, ktoré aktuálne prebiehajú. Väčšina rozpočtu sa vyčerpá, zároveň si myslíme, že aj tento rok by sme si mali ponechať dostatočnú rezervu pre nové aktivity. To znamená, že ak to bude nevyhnutné, musíme mať možnosť financovať dve stredne veľké misie, ak všetko pôjde dobre, ak bude teda nevyhnutné takto postupovať. Takže pokiaľ ide o úroveň rozpočtu, ak tam je politická vôľa odhodlanie ísť ďalej. Samozrejme, bude si to vyžadovať aj dodatočné finančné prostriedky a to samozrejme je dôležité spomenúť aj teda pred členmi rozpočtového výboru. Áno, sú tam určité rozpočtové techniky, celkovo sa vychádza z toho, že je to vec politického výberu. Ide tu rozpočtový orgán, tak radu ako, ako parlament, ktorý musia rozhodovať o týchto veciach. Takže na záver by som chcel povedať ešte niečo o uplatňovaní nad rámec toho, čo bolo povedané. Pokiaľ ide o komisiu, my plne zdieľame to, čo sa spomenulo v súvislosti s efektívnym uplatňovaním SZBP, pokiaľ ide o naše jednotky komisie, ale aj ďalšie služby, máme veľmi úzkú spoluprácu aj s ESVČ. To je dôležité spomenúť, snažíme sa zabezpečiť to, aby sa reagovalo na závery rady z roku 2013. Máme tu každodennú spoluprácu s kolegami naprieč službami komisie a hovorili sa tu niektoré témy, ako napríklad tie sklady a servisné e, centra, o tom sa už hovorí dlho, je tam štúdia realizovateľná, sú tam určité možnosti, pokiaľ ide o nákladovú účinnosť a synergie. Plne podporujeme iniciatívy, ktoré idú týmto smerom. Myslíme si, že je to veľmi slubné do budúcnosti Samozrejme, pokiaľ ide o situáciu po Lisabonskej zmluve, áno, je to veľmi zložitá štruktúra, ale sme si istí, že sa podarí nájsť riešenia. A chcel by som povedať, že veľmi aktívne pracujeme na konkrétnych detailoch. Takže tá práca ide skôr smerom e, takej zdieľanej podpory, tak pokiaľ ide o SVČ a komisiu. To nám umožní, aby sme mohli zdieľať a zosúľadiť disponibilné zdroje lepším spôsobom za účelom toho, aby sme poskytli lepšiu podporu misiám. Myslím si, že tu je určitý potenciál, ako uľahčiť situáciu pre misie, aby neboli konfrontované s takou záťažou, pokiaľ ide o administratívnu úroveň. Toto je veľmi dôležité hľadiska, hľadiska rozbehovej fázy. Potom sú to ďalšie veci, ktoré sa už hovorili. Myslím si, že pokiaľ ide o budúcnosť, je veľmi dôležité mať disponibilné zdroje, aby sa mohli mobilizovať a to ešte predtým, ako rada príjme rozhodnutie. A toto plánujeme zabezpečiť v rámci našej poslednej iniciatívy, pokiaľ ide o zdieľné platformy. Takže na záver by som chcel povedať pani predsedničke, pevne veríme, že parlament podporí túto iniciatívu a spolu s kolegami z ESVČ sme pripravení samozrejme pomáhať a podporovať spravodajcov v rámci ich práci, poskytovať informácie. Samozrejme sme k dispozícii členom obidvoch výborov, ak potrebujete nejaké informácie alebo podporu za účelom toho, aby ste mohli pokračovať vašej práci. Ďakujem. Miller. Ďakujem pekne, pán Miller. Teraz otváram diskusiu. Najprv dostane slovo pán Galer za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne profesorovi Terpanovi, ďakujem pekne našim spravodajcom, ako aj ESVČ, ako aj komisii. Východiskom našich úvah sú určite existujúce zmluvy, aj keď by som si želal, aby v rámci novej zmluvy sa vytvorili nové mechanizmy. Tu sa hovorilo o tom umelom rozdeľovaní, ktoré sa má odstať medzi civilnými a vojenskými misiami. Nevždy sa dá úplne jasne rozlišovať, ale keďže tu niekedy ide o civilné a vojenské aspekty, tak potom je to zložité z hľadiska financovania. No a sú to problémy, ktoré sú známe v rámci tých existujúcich postupov, pokiaľ ide o financovanie oblasti civilných misií kolegovia sa tým zapodievali skutočne veľmi detailne, pokiaľ ide o tie praktické problémy, ktoré sú vlastne neúnosné. No a tá otázka, ktorá tu pre mňa primárne vystáva, sa týka toho, akým spôsobom budeme reformovať existujúci mechanizmus Ateny pre vojenské misie. To znamená, že ide o to, že to dobré, čo sa deje v tejto oblasti, aby sa vlastne to zachovalo, aby to bolo odsúhlasené, aby sa vychádzalo z toho, všetky členské štáty vlastne sa zaviažú spoločne k nejakej úlohe. Pre mňa by z toho potom mal vyplývať ďalší krok a síce, aby táto spoločná zodpovednosť sa potom samozrejme spoločne, alebo spoločnejšie, tak by som to zdôraznil, realizovala z finančného hľadiska. Pokiaľ ide o tú realitu, s ktorou sme konfrontovaní, je to tak, ako sa popísalo, že skutočne iba niektorí sa chcú toho zúčastniť, ale čím častejšie sa zúčastňujú, tým viac potom sami musia znášať tie náklady. No a môj argument e, voči tým, ktorí sa voči tomu bránia, pokiaľ ide rozšíriť spoločné náklady, by som chcel povedať, že tento nechce rozšíriť spoločné náklady, potom to musí častokrát sám financovať a najviac sa to týka tých väčších členských štátov. Totižto máme tu situáciu, kde menšie členské štáty, ktoré poskytujú, mohli poskytnúť materiál a vojakov, sa nezúčastňujú preto, lebo vlastne nemôžu si dovoliť znášať na 100% svoje náklady mohli by, samozrejme znášajú svoj podiel na rozpočte EÚ, ale nie tie celkové náklady potom to vedie k tomu, že sa nezúčastňujú a tí ostatní, ktorí teda potom to musia realizovať, potom musia niesť dotočené náklady. Takže potom ide o politickú diskusiu na úrovni rady, musí to ísť týmto smerom, aby sa zvážilo to, že tie veci, ktoré sú jednohlasne odsúhlasené, aby sa potom spoločne financovali v rámci celého postupu, lebo potom v konečnom dôsledku ide o to, že tak či tak každý tam dáva finančný príspevok e, do EÚ a potom by nemusel, e, nemusel tie jednotlivé štáty to znášať e, sami. Potom by sme nemuseli napríklad Nemecku častokrát vysvetľať, aká je situácia. Predpokladám, že týka sa to niektorých iných členských štátov. Dôležité je postupovať tak, aby sa zabezpečilo efektívne uplatňovanie našich vlastných rozhodnutí. Ďakujem. Mr. Munger, uh, SND, but... Nech sa páči, teraz za rozpočtový výbor pán Maňka, SAD. Ďakujem pekne za, za slovo. Určite, ak členské štáty budú operovať viac integrovaným spôsobom, tak z pohľadu rozpočtára budú potrebovať výrazne menej finančných prostriedkov ako ich súčasný spoločný rozpočet nie som odborník na obranu ale určite e, v tejto oblasti treba urobiť zlepšenia keď analýzy ukazujú že by sme spoločnou politikou mohli ušetriť viac ako twenty six miliárd eur to je obrovská čiastka ktorú by sme určite dokázali využiť či už na viac misií alebo, alebo na inú politiku. ale určite v tejto oblasti sú e, oblasti na zlepšenie napríklad zlepšiť transparentnosť otvorenosť na obrannom trhu alebo zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov na trh obrany a bezpečnosti urobiť rôzne cestovné mapy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ďalšie veci. Čiže sú tu, stojí za to, aby sme, aby sme sa tým, týmto, týmto problémom zaoberali, lebo sú to obrovské finančné prostriedky, obrovské úspory a viac zdrojov na našu bezpečnosť. Ďakujem. Pán Januš Zemke, SND. Ďakujem pekne. Teraz pán Zemke, SAD. Więc ja chciałem bardzo podziękować za... Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že sa môžeme zapodívať touto dôležitou témou. Ja by som nadviazal na posledný príspevok, teda môjho predrečníka. Podľa môjho názoru sme tu konfrontovaní s veľkým problémom, pokiaľ ide o samotnú metodiku. Takže chcel by som povedať, aby sme sa zamerali na následovné. Totižto, áno, diskutujeme o tejto téme, ktorá sa týka financovania spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. A ja by som chcel veľmi jasne poukázať na to, že keď tu na výbore sa zaoberáme spoločnou e, bezpečnostnou obrannou politikou, ide tu teda o obranu, by som chcel zdôrazniť, a keď ide teda o obranu, ide tu v zásade o spoločné misie. Takže myslím si, že sa musíme vážne zamýšľať nad tým, či náš prístup, ktorý sa týka týchto tém, či by sa nemal vlastne rozšíriť. Dnes tu hovorím o bezpečnosti a ja plne súhlasím s kolegami, že pokiaľ ide o Európu, máme tu určité hrozby, týkajú sa terorizmu, nelegálnej migrácie a potom ide tu o možné kybernetické útoky. To znamená, že je to problémy, ktorými sa musíme konkrétne zapodievať. A samozrejme, tieto súvislosti je dôležité analyzovať výdavky EÚ v tejto oblasti, oblasti bezpečnosti a keď sa tým zaoberáme, tak je veľmi dôležité, aby sme vlastne išli, tak povedať, nad rámec a dostávame sa teda k téme obrany. Dobre, to je jedna vec dôležitá ale je to iba jedna z častí, ktorá vytvára bezpečnosť, takže je dôležité ísť ešte ďalej. No a chcel by som povedať e, následovné. Áno, mali sme tu zaujímavé informácie a prezentácie, avšak v tejto súvislosti musím niečo pripomenúť. My potrebujeme mať iste všeobecné informácie. Máme tu naše členské štáty v Európskej únii a Celkovo je tu žiaľ taký, povedal by som, nie veľmi intenzívny prístup, pokiaľ ide o účasť na e, tejto spoločnej politike. Totiž tam máme tu viaceré členské štáty, ktorú túto oblasť berú skutočne veľmi vážne a ktoré potom využívajú vlastné zdroje, či už finančné alebo e, iné. A potom sú tu štáty, ktoré vlastne už roky vlastne ničím neprispievajú v tejto oblasti. No a myslím, že je veľmi dôležité, aby sa ďalej zapodievali touto témou. Ďakujem pekne. Áno, myslím si, že je dôležité, aby členovia rozpočtového výboru a výboru SED dostávali tieto informácie a také detaľnejšie informácie predtým, ako sa budeme ďalej zapodievať touto správou. Teraz dám slovo pánovi Eilerovi, ktorý je podpredseda SEDE. Nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať profesorovi Terpanovi za jeho štúdiu. Totiž povedal by som, že neobvykle jasne poukázala tak na nedostatky, ako aj na riešenia. To je neveľmi častý jav. Častokrát sa poukazuje na problémy, potom sa to ešte komplikuje v rámci diskusí a e, tu sa veľmi jasne poukázal na to, čo sa musí vykonať a zabezpečiť a aké sú tam výhody a nevýhody e, tej alternatívy. Pokiaľ ide o tú civilnú, civilnú oblasť, e, začal by som tým a chcel by som sa poďakovať našim spravodajcom a predovšetkým sa chcem poďakovať kolegom z rozpočtového výboru, ako aj ich predsedovi. Myslím si, že tá správa má asi dva aspekty. Totiž to ide tu samozrejme o to, že pohybujeme sa v priestore, ktorú, ktorý nám ponúkajú zmluvy. Je tu potom o také veci ako atenský mechanizmus, otázka perspektívy, potom otázka civilných a vojenských operácií, ale aj tam by sme mali mať skutočne konzistentné stanovisko. No a potom tá vec má ešte aj druhú časť, pokiaľ ide o právomoci, a tiež sa tu opierame o články e, zmluv, je tu o to, aké možnosti má parlament tejto oblasti a tu ide skôr tú civilnú časť. Takže pokiaľ obidve dve časti, mali by sme jasne naformulovať, čo chceme dosiahnuť. Pokiaľ ide o civilnú stránku, mali by sme jasne naformulovať, že chceme mať civilné operácie, ktoré sa dajú realizovať, ktoré sú skutočným politickým nástrojom a ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom. To teda znamená, že budú tam flexibilné e, pravidla verejného obstarávania a samozrejme musí to byť celé aj dobre pokryté z rozpočtového hľadiska. No a potom to samozrejme povedie aj k tomu, že misie musia mať rozpočtovú autonómiu. Predsa nie je možné a vôbec nie, tak, nepostupuje sa takto na medzinárodnej úrovni, že šéf misie nemôže disponovať svojim rozpočtom. Samozrejme sú tu finančné pravidlá, to je jasné, je tu aj rozpočtová kontrola, to je isté, ale ten momentálny systém je nielen neefektívny, ale znamená aj určité rizika. Áno, je to určité politické riziko, pokiaľ ide o dôveryhodnosť externých politik Európskej únie. Je to samozrejme otázka času, kedy niekde v rámci týchto civilných misií jeden z dotknutých štátov ukáže prstom na EÚ a povie, my nechceme sa podielať na takéto misii, je to len politické gesto, nič nám to neprinesie, nie je to efektívne a jednoducho v praxi to nič nezabezpečí. To znamená, že nehovoríme tu len o technických stránkach týchto otázok, ale zaoberáme sa tým, že či v rámci tohoto režimu e, sme dôveryhodní, pokiaľ ide to, čo chceme riešiť v rámci e, bezpečnostnej obrannej politiky, preto to musíme čo najrychlejšie vyriešiť, ináč v takých zložitejších situáciách, pokiaľ ide o vzťahu k pánovi Putinovi, ale aj pokiaľ iné otázky, veľmi rýchlo to môže, poviesť, e, môže to poviesť tomu, že budeme považovaní za, tak povediac, neschopných a ide o to, aby sme sa zamerali na schválené e, operácie a ich efektívnym spôsobom realizovali. Preto ja by som ešte raz chcel apelovať, hovorili sme o mnohých veciach, ale zároveň by sme sa mali zhodnúť na jasných scenároch, to znamená, že by sme mali veľmi jasným spôsobom popísať, ako v budúcnosti môžu prebiehať a majú prebiehať civilné misie, mali by sme sa jasne zamerať na to, aká je pozícia parlamentu, pokiaľ ide o atenský mechanizmus. Ďakujem pekne. I was not quite sure about... Ďakujem. No, neviem, či EKR sa hlási o slovo. Chce sa niekto vyjadriť? Mr. Ali of uh, ALDE. Pán Ali teraz za ALDE, rozpočtový výbor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený spolupredseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa najprv chcel poďakovať profesorovi Terpanovi za jeho prezentáciu. Poukázal na to, aká je skutočne tá situácia, veľmi dobre to vyjadril, pokiaľ ide o atenský mechanizmus. Na tejto súvislosti ja by som sa chcel zamerať dve veci. Jedna vec sa týka spoločnej bezpečnosti obranej politiky EÚ. Takže máme tu závery rady z 18. novembra 2014 a tam je uvedené, že rada víta relevantné výsledky, pokiaľ ide o samitu NATO vo Velsi roku 2014, pokiaľ je tento summit NATO jedna z tém, ktorým sa zapodieval sa Valsamit je dohoda, aby sa tak povedz, zvrátil trend, ktorý sa týka krátenia rozpočtov na bezpečnosť. Ide o to, ako efektívnym spôsobom využívať prostriedky, správne prerozdeliť zodpovednosť, zdieľať kapacity, zvýšiť schopnosti reagovať, posilniť priemysel tak v Európe, ako aj na druhej strane Atlantiku toto je tam všetko zdôraznené. Potom tu boli určité návrhy, ktoré sa týkajú e, toho, aby výdavky členských štátov na obranu neklesli pod 2 HDP. A potom tu ide samozrejme o e, výskum a vývoj v tejto oblasti a nesmie to klesnúť po 20 celkovej výdavkov na obranu. V tejto súvislosti chcem spýtať, tieto výsledky, čo s nimi, akým spôsobom sa to môže pretaviť do bez, spoločnej bezpečnej obrannej politiky EÚ vo vzťahu k atenskému mechanizmu, či už funguje alebo nefunguje. No a vystáva tu otázka, ako je to so zmluvami, či sa musia zmeniť, revidovať, prehodnotiť. A jednoducho je to viacero otázok. No a potom ide o to, že rada zdôraznila o to, že je dôležité zvýšiť účinnosť spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, a je dôležité, aby členské štáty zachovali svoje schopnosti a musí to byť podporované integrovaným, udržateľným, inovatívnym, eh, inovatívnou priemyselnou a obranou bázou v Európe. Takto je možné posunúť aj zamestnanosť, vytvoriť hospodársky rast a šírenie inovácií v EÚ. V rámci tohoto existujúceho systému koordinácia spolupráce na úrovni EÚ existuje tam dostatočná podpora tých, tých záväzkov, ktoré vedela rada? Ďakujem. Uh, Mrs. Lusing. Ďakujem. Pani Lusing, koordinátorka GUE v rámci SEDE, prosím. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Toto je veľmi zložitá téma. Ďakujem pekne najmä za prednášku pána Terpána, ktorá nám načrtla mnohé nevýhody, ale aj výhody. Veľmi jasne základným motivom tejto diskusie, ktorú sme už viedli v minulosti, síce možno v inej forme, môžeme zhrnúť takto. Viac peňazí na oblasť bezpečnosti alebo vojenskú oblasť sa pos, požaduje, respektíve sa prezentuje potreba takáto a druhá oblasť, poviem to takto, sa spája s efektivitou, rýchlosťou, hoci existujú určité bariéry, ktoré rečníci už predniesli. Jedna z prekážok na to, aby sme dali viac prostriedkov z rozpočtu EÚ sú e, zmluvy EÚ a pán Galler už jednoznačne naznačil, že v zásade by e, sme sa mali snažiť o zmenu týchto zmluv. Ja k tomu chcem povedať za našu politickú skupinu, že my sme jednoznačne proti zmene zmluv EÚ v tejto súvislosti. A týmto spôsobom pán Galler taktiež načrtol problém civilných a vojenských operácií organizácií a tohto oddelenia. Ja som to pochopila tak, že povedal, že je to akési umelé oddelenie civilných a vojenských operácií. My sme práve že za o mnoho jasnejšie členenie na civilné a vojenské operácie. Teraz e, sa tu prezentovalo práve to prekrývanie civilných a vojenských operácií. Rada by som sa vrátila k problému demokratickej kontroly, respektíve by som to tu rada nadniesla, pretože si myslím, že práve týmto stieraním jednoznačného odčlenenia sa táto demokratická kontrola stráca, pretože už potom sa nedá celkom rozlíšiť, či ide o civilnú alebo vojenskú operáciu migráciu. A e, úloha členských štátov tu bola taktiež už spomenutá. Ja si myslím, že je to tu nazerané opakovanie iba ako problém, ale ja si myslím, že je to zároveň výhodou, že členské štáty majú v rámci svojej rozpočtovej suverenity sa rozhodnúť o tom, na čo chcú vynakladať svoje prostriedky a taktiež musia mať takúto možnosť a ja si myslím, že je dobré, že majú takúto možnosť sa samé rozhodnúť, do akých vojenských operácií sa zapoja v budúcnosti aby táto možnosť zostala zachovaná aj do budúcnosti. Čiže hovorilo sa tu o mnohých verziách, ako by sa um, to dalo pokryť rozpočtom EÚ. Rada by som sa venovala ešte štartovaciemu fondu, ktorý tu bol spomenutý. Niekto tu už spomenul prostriedky na vedu a výskum z tohto rozpočtu, o tom sme už tu hovorili, odzneli rôzne stanoviská. Ja by som sa rada spýtala znalca v tejto oblasti, čo všetko by malo byť financované z tohto štartovacieho fondu EÚ. A aby čo sa týka výdavkov s mm, vojenským určením, článok 41, ja tam e, vidím, že toto môžu stanovovať len šéfovia štátov a vlád. Ja tam vidím tiež určitý problém. Spolurozhodovania. Ďalšia otázka. Čo sa týka Um, obranného výskumu. Odohráva sa diskusia v súvislosti s tým, že by sa um, zo štartovacieho fondu mohol takýto obranný výskum financovať, ale v článku 41 odseku 2 je niečo takéto zakázané. Ja tento odsek si veľmi jednoznačne interpretujem, že takáto aktivita, takéto financovanie je zakázané, pretože už v rámci jestvujúcich zmluv e, sa objavili, e, objavila aplikácia rôznych interpretácií bez toho, aby sa zmluvy menili. Ja by som teda bola celkovo za viac jasnosti v tejto téme. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Pani Cabajos, koordinátorka za zelených v SEDE. Eh, tack fru ordförande. Eh, jag har inte så mycket att tillägga till vad min kollega... Ďakujem pekne. Um, veľmi pozorne som počúvala to, čo hovorili moji kolegovia, najmä kolegovia z rozpočtového výboru. Nechcela som komentovať slova pána Galera. Uh, pretože hovoril o e, jasnom rozdieli medzi civilnými a vojenskými operáciami. Ja si myslím, že by to malo byť celkom jasné, čo je civilnou operáciou a čo je vojenskou, pretože ak dochádza k zmiešaniu, tak by to mohlo spôsobiť mnohé problémy, viac problémov, než výhod by nám to prinieslo. V mnohých prípadoch je to rozpočtová otázka, že skrátka nie sú k dispozícii prostriedky na operácie v určitých krajinách a preto sa krajiny nezapájajú zapájajú. Moja krajina Švedsko sa často zapája do operácií rovnako do civilných ako aj do vojenských a je tam jasné odčlenenie. Potrebujeme ho, aby sme dokázali zistiť, z čoho môžeme čerpať určité výhody a kde môžeme ponúknuť také naše schopnosti, ktoré by mohli byť výhodou v rámci spoločného nasadenia. Nejde v prvom rade o otázku peňazí. Ide o to, aké výhody by sme mohli čerpať zo zapojenia Švédska. Myslím, že mnohé krajiny premyšľajú podobne a mnohé krajiny sa veľmi racionálne rozhodnú, že sa nezapoja. Čiže otázka znie, e, ako budeme najlepšie postupovať na to, aby sme dosiahli čo najlepšie výhody. Ďalší rečník, prosím, pán Fonzolisa. Much, uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dámy a páni, milí kolegovia, hlavným cieľom EÚ by mala byť pre nasledujúce obdobie dosiahnutie strategickej autonómnosti. E, jasné e, ambície e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nezodpovedajú rozpočtovým prostriedkom. My sme samozrejme trpeli znižovaním tohto rozpočtu v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy logistické a finančné problémy, e, primerané financovanie misií a operácií EÚ je zásadnou otázkou, ak chceme v rámci e, CFSP dosiahnuť reálnu budúcnosť. Hovorilo sa o vytvorení spoločného centra, aby sa v rámci misíce v CSDP misií dosiahla dobrá aktivita. Hovorili sme o, o tom s kolegami v jednotlivých podvýboroch parlamentu a bol by som rád, aby sme sa venovali tejto dôležitej téme, prečo um, nemôže um, sa parlament vyjadrovať, respektíve rozhodnúť o týchto operáciách vetom. Myslím si, že toto je veľmi citlivá otázka, pretože ak vezmeme do úvahy, čo sa deje na východnej Ukrajine, viete, že EÚ naďalej, si, naďalej nakupuje základné operatívne vybavenie od Rúska pre satelitné misie. A dámy a páni, vidím tu nový začiatok čo sa týka CSDP, aby sme dosiahli krok za krokom túto dôležitú strategickú autonómiu EÚ. Thank you. Ďakujem pán Arno Danžan a tým pádom uzatváram zoznam rečníkov. Prepačte. Jeffrey a po pánovi Danžanovi. Bon, euh, Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že táto téma je rozhodujúca pre e, trvalosť spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. A tí prví, tými prvými, ktorí si to uvedomili, boli hlavy štátov a vlád na e, samite e, v septembri 2013, ale musíme konštatovať, že v rámci týchto bodov um, na cestovnej nápe nedoš, nedošlo k príliš veľkému pokroku. Je to už takmer viac ako rok a žiadna veľká reforma sa aj napriek apelom nekonala v rámci reformy spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. O civilných misiách už bolo povedané všetko, Kristian to veľmi dobre povedal, nebudem sa k tomu vrácať. Čiže problém civilných misií tu nejde o objem rozpočtu, pretože sme, že sme s tým nikdy nemali vážny problém s rozpočtovými prostriedkami, ktoré sú na toto vyčlenené. Všetky misie boli finančo- financované a slušne. Problémom je fungovanie tohto rozpočtu pre civilné misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. So všetkými nedostatkami, ktoré boli zmienené, trvá to už 15 rokov, čiže beriem do úvahy to, čo už povedal e, predrečník. Vieme, že situácia sa zlepšuje, to vieme empiricky, ale ani zďaleka táto situácia nie je uspokojivá, nie len čo sa týka zamestnancov, ktorí sú na mieste, šéfovia misií, ale nie je to uspokojivé ani e, z politického hľadiska pre EÚ, pretože kredibilita nie je dobrá. Čo sa týka vojenských operácií, problém je jednoduchý. Bolo už viackrát opakované, že prebieha 6 vojenských operácií a s výnimkou EUT v Mali, kam prispieva 23 členských štátov, tak zvyšných 5 vojenských operácií v rámci týchto sa zúčastňuje menej než 5 alebo 6 prispievajúcich krajín a spoliehame sa na tretie krajiny, partnerské krajiny, Turecko, Gruzínsko a iné aby niesli zástavu EÚ v rámci vonkajších externých vojenských operácií. To je veľmi vážna situácia, dokonca najsymbolickejšia vojenská operácia, ktorá bola považovaná za úspech Atalanta. E, dnes je tu zapojených len 4 alebo 5 európskych krajín. To je vážny problém a problém financovania nespočíva len v tom, že to stále platia tí istí, ale navyše to bráni aj vstupu do klubu krajinám, ktoré by boli ochotné politicky to robiť, ale v dobe rozpočtovej krízy toho nie sú schopní. A toto sa zo dňa na deň nezlepší. Čiže tu máme kľúčový problém a ja si myslím, že jediným riešením, ako už povedali kolegovia z EPP, je rozšírenie programu Atena. Vieme, aké sú najdrahšie náklady. Doprava, rozmiestnenie, toto nie je Aténou pokryté a toto práve odrádza niektoré členské štáty od vstupu do tohto klubu. Čiže ak nerozšírime program Atena, tak si nemôžeme robiť ilúzie. A ešte dve poznámky na záver. Otázka demokratickej kontroly a parlamentnej kontroly. Ja som poslancom Rád by som bojoval a vyžadoval parlamentnú kontrolu nad týmito operáciami, ale úprimne povedané medzi nami chodíme na miesto aj civilných, aj vojenských operácií, ak naše správy po týchto misiách a odporúčania majú akýkoľvek e, dopad na priebeh týchto operácií, tak to by som rád teda vedel. Rád by som povedal, že áno a dúfam, že akýsi minimálny dopad by to mohlo mať, ale úprimne povedané, orgány služby SVČ, komisie a členských štátov si robia, čo len chcú. Občas nás požiadajú o názor k rozpočtu, ale inak úprimne povedané parlamentná kontrola to je pre nás intelektuálne stimulujúce, ale inak je to z politického hľadiska úplne neefektívne, čiže si nemyslím, že by toto bolo hlavným problémom reformy financovania myslím, že by to malo byť najmä efektívne. A potom otázka článku 44, respektíve štrukturovanej stálej spolupráce. Toto sú vážne otázky, ktoré si pravidelne kladieme. Toto sú cesty, ako to máme zlepšiť. Vieme, kde sa to deje. Je to otázka členských štátov kľúč k tomuto všetkému držia v rukách členské štáty a vieme, že niektoré z nich tak či tak nebudú chcieť pristúpiť na takúto hru, čiže to priamo obmedzuje naše odporúčania, toho si musíme byť vedomi. Neznamená to, že by sme to odporúčať nemali, to je našou úlohou, ale musíme si byť vedomi hraníc, na ktoré skoro narazíme pri snahe o realizáciu týchto odporúčaní v oblasti financovania. Ďakujem. Mr. Jeffrey Van Orde. Ďakujem, pán Jeffrey Van Orde, a koordinátor za CAR v SEDE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď počúvam túto diskusiu, tak samozrejme, že ide o um, zásadný rozpor, pretože um, Ehm, tam nie je uznaná tá základná línia eh, CSDP. Ak by eh, misie v rámci CSDP neexistovali, tak eh, by nevznikol žiadny rozdiel voči bezpečnostnej situácii v našich krajinách alebo v tých krajinách, kde sa tie misie odohrávajú. Myslíte si, aká je úloha týchto misií? Zjavne Um, vytvárať strategickú autonómiu EÚ alebo um, zväčšovať viditeľnosť EÚ ako medzinárodného hráča EÚ má určitý status, musí hrať určitú úlohu a musí aj určité veci kontrolovať. Samozrejme, že by ste radi zotreli hranice medzi civilnými a vojenskými operáciami, pretože ak hovoríte o civilných misiách v rámci CSDP, tak tam toho zostane len veľmi málo. Toto je realita. Ja si myslím, že celá diskusia je nerealistická. Je to akési sci-fi a ja si myslím, že toto je jeden z dôvodov, prečo občania v našich krajinách eh, sú rozčarovaní a nad tým, čo sa deje v EÚ. Pretože toto je aj tá téma, o ktorej hovoríme dnes do poludnia v tomto výbore. Je to tak odtrhnuté od reality a od toho, čo je potrebné urobiť. Členské štáty sú si plne vedomé toho, čo sa deje s ich e, ozbrojenými silami a sú tu určité, vojensk- e, určité členské štáty, ktoré sú vážne zainteresované na vojenských operáciách. Je jasné, že musíme na medzinárodnej úrovni uskutočňovať vojenské vojenské operácie, existujú štruktúry, ktoré to majú zabezpečovať, existuje tu NATO a koalícia tých, ktorí sa na tom chcú um, um, podielať. Ja myslím, že táto diskusia je akási veľmi zvláštna. Ďakujem. Um. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Teraz uzavrieme rozpravu. Dovolte mi prosím povedať vám niečo o záveroch. Poprvé, pán Galer bol spomenutý menovite dvoma členmi, ak si to dobre pamätám. Potom pán Terpan, pán profesor Terpan. Nie, prepačte, rečnička sa ospravedlňuje. A myslím, že títo páni by mali zodpovedať na otázky. Pán Kukan taktiež. Potom ešte ďalší rečník, ak by bolo možné, pán Tin a pán Miller taktiež by sa mali vyjadriť. Pán Galer, prosím, vyjadrite sa. Len veľmi stručne. Ďakujem len ako reakcia na jednotlivé body, pretože som bol spomenutý v niektorých vystúpeniach kolega alebo kolegyňa Sebajos, možno to bolo nedorozumenie, ja som to nemyslel tak, že každý štát pri každej misii sa musí zapojiť vlastnými jednotkami. Nie tak to nebolo. Ja som chcel povedať, e, že všetci sme sa rozhodli, alebo ak sa rozhodneme všetci, že budeme niečo robiť, tak každý by príslušnou svojou čiastkou v rámci rozpočtu mal prispieť do Atény a potom sa rozhodneme, kto čo môže najlepšie urobiť. Ak Švédsko niečo urobiť môže, tak z môjho pohľadu v novom mechanizme dostane za to aj náhradu za to, čo dodá. E, samozrejme, že odrátame vlastný príspevok. Ak Švédsko Grécko e, prispieje desiatimi percentami, tak 92% dostane naspäť zo spoločného rozpočtu. Toto platí aj pre iné členské štáty, ktoré majú funkčné ozbrojené sily, ale nemôžu znášať 100% vlastných nákladov a akási umelá hranica medzi civilnými a vojenskými otázkami. Toto je praktická otázka. Napríklad tu máme misiu v Centrálnej Africkej republike. Ak teraz povieme, že potrebujeme reformu policie tamojšej, ak by to tak bolo, tak civilná časť sa môže financovať rozpočtom EÚ, ale my teraz musíme to naozaj e, tak striktne oddeľovať, či tieto vojenské lietadlá môžu tam byť nasadené a um, previesť nejaké potrebné veci na miesto. Toto všetko je akési um, umelé odčlenenie. E, tým pádom to sťažuje financovanie a mali by sme byť praktickejší. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán profesor Terpán, veľmi rýchlo, prosím. Alors, très, très rapidement, je... Budem veľmi stručný. Ak dovolíte, prejdem cez niekoľko tých otázok, ktoré e, sa objavili počas diskusie. Je tu jedna zásadná otázka. Na jednej strane musíme sa pohybovať v rámci mantinelov platných zmluv na druhej, e, na druhej strane veci sa vyvíjajú. E, po druhé, e, sú tu dve úrovne. Technická úroveň a politická úroveň. Zdá sa, že tie technické riešenia sú poruké, tie by sme rýchlo koncipovali, napríklad zdieľané servisné centrum. A potom je tam tá politická rovina a tam už zohráva kľúčovú úlohu EP. No a posledná e, e, poznámka, solidarita, e, rozpočtová suverenita, ktoré členské štáty majú byť zaangažované, či všetci sa majú podielať na všetkom Členské štáty majú rozpočtovú suverenitu, ak ide o vojenské operácie, môžu, e, nemusia participovať, ale keby to takto e, fungovalo doslova, tak potom by tá participácia bola à la carte a nedosiahli by sme nič. Ako to teda má fungovať v tejto oblasti? Myslím, že je tu problém musíme si uvedomiť, e, aká je tá praktická stránka veci. Pán Kukan, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom aj hosťom, ktorí sa uh, podielali na diskusii. Je vždy užitočné vypočuť si názory, mať predstavu o celkovej nálade, o celkovej orientácii. Veľmi si cetím, cením príspevok pána Terpana aj zástupcov e SVČ a komisie. Vyjadrili sa, vyjadrili pripravenosť spolupracovať. Ja určite využijem tú ponuku. Položil kolega z ALTE dve otázky. Nedokážem e, e, vyčerpávajúco odpovedať na tieto otázky. Poviem len toľko, že tieto otázky budú zohľadnené e, v správe ak vyvodím záver z tejto diskusie, tak môžem konštatovať, že, že e, chcem tejto správe vyzvihnúť potrebu zvýšeného dohľadu Euró- e, Európskeho parlamentu. Chcem zintenzívniť e, zdieľanie nákladov a potom samozrejme chcem byť precíznejší pri, pri e, tom štrukturovaní a finančnom krytí e, civilných a vojenských operácií. No a čo sa týka e, budúceho fungovania CSDP, rozhodne urobíme všetko preto, aby to nebolo v rovine fantázií ďalší rečník, ktorého som chcela vyzvať, už tu nie je. Pán predseda, vy chceli by ste ukončiť e, toto zasadnutie? Áno. Záverom E, isté, má byť nejaký záver, bude to predbežný záver, ale ak dovolíte, poviem toľko, že tá diskusia bola veľmi e, zaujímavá, e, boli veľmi inšpirujúce slova pána Tarpana aj spravodajcov tak, takáto správa z vlastnej iniciatívy ohľadom CSDP je veľmi dôležitá. Dôležitá je aj spolupráca dvoch výborov. No a vlastne ten rozpočet má zviditeľňovať tie finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na tento účel. Určite, určite nemá zmysel si vykreslo, sa pozrieť na to rúžovými okuliarmi Zdá sa, e, že e, v prípade tých civilných misií budeme znášať bremeno nezaplatených, neuhradených e, faktúr z roku 2014, prenesených do roku 2015 v objeme okolo 30 miliónov. Vieme, že rozpočet je plne v rukách členských štátov. V podstate odvíja sa od cieľ od výnosov z, z zmluv o voľnom obchode. Inými slovami, rozpočet je v rukách členských štátov. A to je komplikácia. Veľká komplikácia, ako veľmi dobre vieme. No a potom sú tu e, vytýčené mantinely platnými zmluvami. My sme tu politici. A našou úlohou je rozhodnúť o tom, či e, Európa by, by mala mať teda kompetencie v CSDP v 1954, keď zakladatelia EÚ chceli vytvoriť e, úniu bezpečnostnú a obrannú, tak tento návrh bol zmietnutý zo stola členskými štátmi. Ale my máme určitú povinnosť dnes postaviť sa z v oči verejnosti. Isto si spomíname na volebnú kampaň v máji 2014 hovorili sme o aktivitách. E, priznávam sa, že niekedy mám problém svojmu, e, svojim voličom vysvetliť presne, čo vlastne robíme v EP. A nejako zainteresovať tú bežnú populáciu v, prospech tej európskej veci. O to viac, ak hovoríme o bezpečnostnej a obrannej politike. Je to vôbec e, realistické, alebo je to len uh, a akýsi, akýsi sen, akási fantázia. E, máme e, finančný rámec na obdobie 2014-2020, obsahuje určitú reviznú klauzulu a verím, že táto správa z vlastnej iniciatívy bude skutočne využívať práve túto e, možnosť e, e, reviznej klauzuly. V podstate už dnes sa zamýšľame nad rozpočtom na rok 2016. Bolo by zaujímavé vypočuť si od našich spravodajcov, aký, aký majú voči tomuto postoj. Trošku sa toho dotkol aj pán profesor Tarpan. Domnievam sa, že skutočne mm, nemôžeme e, e, sa e, hrdo, hrdo vypnúť hruď, že plne zvládame všetky výzvy v oblasti bezpečnosti a obrany, pred ktorými Európa stojí. Domnievam sa, že sa nachádzame v zlomovom bode vôbec stavby toho Európskeho domu E, ja som novým členom EP, ja som len nedávno vlastne objavil a oboznámil sa s mechanizmom Atena. Musím povedať, je to také bizarné. Je to také à la carte, kúsok z rozpočtu, e, e, kúsok podľa toho, aké, aké, aké sa veci dejú na svete, konzultačný proces, Európsky parlament a ostatní rozmýšľajú, či chcú ísť do toho, idú do toho. Ja si myslím, že to je neudržateľný tento koncept. Ďakujem. E, e, takže e, rozpočtový výbor sa má zaoberať touto správou 26. februára. Termín na predloženie pozmeňovacích návrhov je 3. marec do 12. na poludnie. Týmto uzatvárame dnešné zasadnutie spoločného, spoločného zasadnutia rozpočtového výboru a podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Teraz budeme mať 10-minútovú prestávku, aby sme sa zreorganizovali a budeme pokračovať v riadnom zasadnutí SEDE. Ďakujem. Si, si, si